Alors, bienvenue, chers collègues. La deuxième session de cette réunion interparlementaire va se... Takže v tejto povednejšej časti sa budeme zameriavať na otázky národné a miestne. Máme tu viacero kolegov z národných parlamentov, ktorí nám vysvetlia to, čo ich parlamenty a ich parlamentné výbory robia v oblasti migrácie ako aj zastupca výboru regionov a hospodárskeho sociálneho výboru, Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru. Je to vynikajúca príležitosť, ako ste si už mohli všimnúť, mať dôkladnú diskusiu medzi národnými parlamentmi, Európskym parlamentom, ako aj e, zastupcami e, hospodárskych aktorov únie a regionálnej samozprávy. Čo sa týka tej, e, keďže je to prvá časť, tak žiadam, teda tak, opadom v tej prvej časti žiadam tých národných poslancov, ktorí sa chcú zúčastniť diskusie, aby tak sa prihlásili cez tie e, rúžové papierky, ktoré dostali a naši poslanci výboru LIBE e, môžu sa prihlásiť o slovo tak, ako sú zvyknutí. Ale skôr ako odovzdám slovo kolegom spoluspravodajcom našej strategickej správy o migrácii. Prepačte, pani Macola, ja tu teraz nie je, ale pán Kojo by mohol predstaviť určité úvahy na tému svojho stanoviska. Takže, pán Kojo, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Ja tu nahrádzam kolegyňu Roberta Macole, ktorá e, musela náhle odísť v rámci prípravy Európskeho samitu, ktorý sa koná dnes popoludní, pridá sa k nám neskôr a dovolte mi e, odovzdať vám jej slova. Dnes sa tu stretávame tesne po tom, čo členské štáty sa dohodli realokovať 160 tisíc ľudí v Európe. Je to vítaný výsledok Proces e, pre niektoré členské štáty bol určite ťažký a je smutné, že sa takto ukázala rozdelenosť našej únie, ale som presvedčená o tom, že sa nám to podarí prekonať. Jedná sa o globálnu výzvu, ktorá si vyžaduje globálne riešenie a musí, musia sa do neho zapojiť všetky štáty a subjekty v regióne. Chceme, aby Európska únia išla príkladom. Ale ak tu nie je budúcnosť v krajinách pôvodu, e, pre týchto ľudí budú naďalej utekať bez ohľadu na to, akým rizikám sa vystavujú a riskujú svoje životy. My sa musíme pozrieť na to, ako by sme mohli pomôcť e, v ich situáciách skôr, ako sú nútení dať sa do rúk pašerákov, ohrozovať e, svoje vlastné životy a riskovať život na mori či v púšti. Len komplexná európska aktivita, komplexné opatrenia zamerané na krajiny pôvodu, tranzitu a cieľové krajiny nám pomôžu posunúť sa vpred. To musí obsahovať lepšiu koherentnosť eh, internej a externej politiky Európskej únie, vrátanie ich spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a rozvojovej politiky a migračnej politiky. Odkaz tohto parlamentu nemôže byť odkazom politického handrkovania sa, ale musí byť odkazom politickej jednoty a preto pani Micole a pani Kenge pripravujú nestrannú správu, ktorá zváži všetky aspekty migrácie. Správa má odpovedať na také otázky ako solidarita a korektné prerozdelenie zodpovednosti alebo znášanie zodpovednosti. Takisto e, budeme riešiť otázky bezpečných zákonných ciest pre tých, ktorí to potrebujú. To, kam pôjdu európske peniaze na to, aby tieto štáty v susedstve mohli naďalej prosperovať, ako môžeme podporiť záchranné aktivity, ako môžeme bojovať proti e, bandám zločincov, ako môžeme chrániť zraniteľných ako môžeme mať naozaj spravodlivý spoločný európsky azylový systém a ako môžeme vrátiť späť tých, ktorí nemajú e, právo na ochranu v Európe. Hovoríme o situácii v Sýrii, kríze v Líbii a musíme sa pripraviť na to, aby naše systémy, že naše systémy budú opäť vystavené záťaži a musíme sa pripraviť vopred a musíme čeliť týmto problémom. E, musíme sa im postaviť z oči v oči tak aby naše mestá, dediny a obce mali potrebné prostriedky. Odpovedou zatiaľ nie je spochybniť šengenskú zónu alebo opustiť kontrolu, prestať kontrolovať vonkajšie hranice. Európske zdroje nie sú neobmedzené a máme povinnosť využiť ich pre tých, ktorí potrebujú našu ochranu. Tí, ktorí nie sú oprávnení našu ochranu, musia byť vrátení späť rýchlo a bezpečne. Našou úlohou je hľadať riešenia a musíme spolupracovať a zabezpečiť to, aby k tomu došlo. Určite dnešné popoludnejšie stretnutie a vaše vystúpenia budú veľmi zaujímavé a pomôžu Európskomu parlamentu a národným parlamentom hľadať riešenia. Prajem vám um, úspešné popoludnie. Ďakujem pekne, pán Kojo. Dámy a páni, Každú chvíľku má prísť pani Kenge a trošku teraz zmeníme náš program a odovzdám slovo Kate vás predsedničke výboru e, pre zahraničné záležitosti e, dolnej snemovne. Pán vás, pardon dolnej snemovne Spojeného kráľovstva. Ďakujem pekne. Mi veľkosťou, že môžem hovoriť v mene britského výboru pre vnútorné záležitosti dolnej snemovne a ďakujem za zorganizovanie tejto konferencie. Som veľmi rád, že parlamentný kolega William Cash, Stuart McDonald a Lord J sú tu takisto prítomní a je mi cťou, že môžem hovoriť v miestnosti Anna Lendrom, ktorá bola uh, švedskou poslankyňou. Otázka migračnej krízy alebo problém e, migračnej krízy pre národné parlamenty a našich voličov a hovorím to ako niekto, kto je presvedčený v Európsku úniu a zdieľa hodnoty Európskej únie, je taký, že EÚ postupovala veľmi pomaly pri riešení tejto krízy a videli sme hrozné scény toho, ako migranti sa presúvajú z krajiny do krajiny. Niektorí z nich, na, niek- na niektorých z nich bol použitý slzný plyn. A, takže táto konferencia, to, čo dnes robia lídry EÚ, e, len v podstate doháňame to, čo sme mali robiť už skôr. A teraz potrebujeme zrealizovať plán a dokázať presvedčiť národné parlamenty a našich voličov o správnosti tohto plánu, pretože nikdy nesmieme zabúdať na to, že musíme povedať ľuďom, ktorí nás volia, prečo robíme to, čo robíme. Ja som prejavil môj záujem, ja som migrantom do Spojeného kráľovstva a predseda výboru a ja sme asi jediní dvaja ľudia na tejto konferencii, ktorí boli národení v Edene v Jemene. On prišiel do Spojeného kráľovstva, keď mal 3 roky, ja som mal 9. Teraz máme 40 ľudí v britskej dolnej snemovni, ktorí sú z etnických menšín a ďalších 40 v hornej snemovni. Takže diskusia na túto tému, ktorá v minulosti bola vysoko politizovaná, bola vysoko na, je teraz veľmi zrazu citlivou a jednoznačnou témou. Musíme sa postarať o to, aby to, čo robíme v našich parlamentoch, sme vedeli vysvetliť našim voličom. Ja zastupuje mesto Lester. 60 obyvateľstva mesta Lester sú in, pôvodu Indie, 20 z toho boli v podstate vyštvaní ako utečenci z Afriky a musíme si dať veľký pozor, aby sme e, pri rozhodovaní na takýchto miestach vedeli potom vysvetľovať ľuďom to, čo robíme. Ja vítam vytvorenie tzv. hotspotov, ale mali už byť dávno, dávno hotové. Pred dvoma rokmi náš výbor išiel na grecko-turecké eh, hranice a tam sme videli hrozné veci. Ľudia sa snažili dostať z jednej strany na druhú. 100 tisíc ľudí prekočil hranice medzi Greckom a Tureckom v rokoch 5 rokom 2013 a Grécko a Taliansko prosíkali o pomoc a EÚ úprimne jednoducho sa až teraz rozhodla pomôcť. I v našich diskusiách v národných parlamentoch, aj na miestnej úrovni, podľa mňa musíme venovať väčšiu pozornosť situácii Turecka. Turecko samozrejme nie je súčasťou Európskej únie, ale zohráva kľúčovú úlohu pri riešení problémov utečeneckej krízy. A obávam sa, že nedávame dostatočnú podporu tureckej vláde, E, čo sa týka táborov a dobrej práce, ktorú robia a v konečnom dôsledku ostávajú bez takej podpory, akú potrebujú. Potrebujeme viac pracovať aj so severoafrickými krajinami a náš výbor má v úmysle začať dialog s takými krajinami ako Maroko, Alžírsko a Tunisko. Žiaľ, samozrejme situácia v Líbii je veľmi známa. 90 2% tých ľudí, ktorí odchádzajú zo Severnej Afriky a prichádzajú do Talianska, prichádzajú z Líbie. Pretože po tom, čo sme skončili európsku kampaň v Líbii, niečo sme tam nechali jednu vládu, ale 5 rôznych vlád a v podstate aj to prispelo k migračnej kríze. Musíme sa postarať o to, že plán relokácie bude náležite a dôkladne vysvetlený. Samozrejme, ak rozdelíte 120 tisíc ľudí medzi 28 krajín EÚ, tak dostanete 4200 na každú krajinu. Jednoducho tak sa to neudie, pretože niektoré krajiny jednoducho nedokázali také stav, počty akceptovať. Náš premiér David Cameron sa rozhodol uh, prijať 20 tisíc, ale priamo z táborov v Sýrii. Tým sa dostávam k posledným dvom bodom. Poprvé, je to kľúčová úloha Europolu. Musíme ukázať národným parlamentom, že Európska únia cez Europol robí to najlepšie, čo sa dá v boji proti páchateľom trestnej činnosti, tým kriminálnym gangom. Do, nehovoril sa o tom dosť na e, tejto konferencii. Oni zarábajú miliardy eur na migrantskej kríze a budú naďalej zarábať obrovské peniaze. Bol som rád, že dnes Europol hovoril o tom, že je tu 27 tisíc podozrivých, ale moji voliči chcú vidieť nie len to, že budú tieto osoby zatknuté, ale odsúdené, uväznené a že ich majetok bude zhabaný, pretože zarábajú na ľudskej chudobe a mnohí ľudia riskujú života, život a mnohí ľudia umierajú pri snahe prejsť cez Stredozemné more. E, a na záver, situácia v Sýrii, o nej sa teraz hovorí oveľa viac ako predtým. Niektoré krajiny tam chcú ísť a zbombardovať Sýriu. Ja si myslím, že si musíme dať veľký pozor, e, ako nastavíme zahraničnú politiku za týchto okolností, pretože keď si nedáme veľký pozor, tak vytvoríme ešte horšie krízy migračné. Takže musíme sa jednoducho zastaviť a dôkladne si premysleť, čo robíme v zahraničnej politike, pretože nechceme, aby sa chyby, ktoré sme spravili v Iraku či Afganistane a Líbii, opakovali. Ďakujem, pani predsednička. Eh, Ďakujem, pán Vás, vážení kolegovia. Pani Kenge už prišla medzi nás, takže jej odovzdám slovo. Je spravodajkyňou správy z vlastnej iniciatívy o situácii v Stredozemnom mori a nutnosti globálneho prístupu k migrácii. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dnes sme mali príležitosť do detajlov hovoriť o budúcnosti tzv. hotspotov, núdzových centier a Eh, to, čo tu zaznelo, eh, rozptýlilo určité obavy. Dnes popoludní budeme hovoriť o tej istej téme, ale z iného pohľadu, z pohľadu toho, ako riadiť migračné toky na regionálnej a miestnej úrovni. A skôr, ako vystúpim, dovolte poďakovať ešte zástupcom národných parlamentov a miestnych samozpráv. Ja naozaj dúfam, že takáto prvá príležitosť diskutovať bude súčasťou štrukturovaného a trvalého dialogu s nimi. Ja som prvá, ktorá uznáva význam politického dialogu na, na medzinárodnou úrovňou a samozprávnou úrovňou a európskou úrovňou. Musíme využiť skúsenosti priamo v teréne miestnej a regionálnej samozprávy, aby sme zlepšili našu legislatívu, čo sa týka príjmania ale, a, azylových postupov. Takisto musíme E, si vymeniať osvedčené postupy v oblasti integrácie. Hovorím tu pre všetkým o pomoci a o mm, akejsi príprave. Potrebujeme mať spoločné postupy. Musíme zohľadniť to, že je potrebné chrániť tých, ktorí utekajú pred vojnami, chudobou a stíhaním, ale musíme zároveň chrániť aj našich občanov, ich potrebe, ich očakávania. Len takým spôsobom sa nám podarí dosiahnuť skutočné výsledky. Eh, našej politiky príjmania integrácie. V parlamente sa začali politické veci, ide nám o zmenu európskeho prístupu k migračným javom. Ja som spolu s pravodajkyňou a vám mm, hovoríme o strategickom riešení, holistickom riešení problematiky migračné, migrácie v Stredozemnom mori. Je to fenomén, ktorý sa nedá riešiť len xenofóbnymi sloganmi alebo ešte horšie e, ostatnými plotmi a mm, súzným plynom. Nie, musíme investovať krátko, stredno a dlhodobo. Musíme príjmať núdzové opatrenia, ktoré budú riešiť humanitárnu krízu, ktorá prebieha. Zároveň musíme vytvárať štrukturovanú politiku na to, aby sme riešili tento jav a, a popasovali sa s hlav, jeho hlavnými príčinami. Musíme zvážiť to, ako máme humanitárnu pomoc v rámci hľadania a záchrany. Musíme pozrieť sa na to, ako fungujú azylové postupy, musíme bojovať proti pašerakom, musíme riešiť otázky ochrany zdravia a e, rozvoja v rozvojových krajinách, takisto demografické zmeny. Nechceme mať akýsi policajný štát, musíme postupovať diplomaticky, musíme bojovať proti hlavným príčinám migrácie, musíme využiť úlohu a prestíž Európskej únie na medzi medzinárodnej scéne plne zapojiť všetkých aktérov, inštitúcie, členské štáty, medzinárodné orgány, občianskú spoločnosť a tretie štáty. A vopred sa chcem poďakovať všetkým rečníkom, ktorí dnes v obede vystúpia za to, že prispejú do tejto diskusie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Kenže. A teraz dostanú slovo pozvaní hostia na 10 minút maximálne, aby sme mali dosť času na diskusiu potom. Prvým vystupujúcim François de Goste, predseda SIVEX z výboru regionov a spravodajca stanoviska na tému migrácie. Nech sa páči. Merci, euh, madame la présidente. Euh, mesdames... Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, dámy a páni, europoslanci, poslanci, e, národní poslanci, zástupcovia samozprávy, regionálnej samozprávy. Dámy a páni, ďakujem za príležitosť vystúpiť a e, vyjadriť sa z úrovne miestnej regionálnej samozprávy. E, tí, to sú väčšinou v tej prvej línii, čo sa týka príjmania migračných tokov. Ako ste povedali, pani predsednička, som predsedom výboru občianstvo a vonkajšie vzťahy výboru regionov. Výbor regionov mi dal za úlohu vypracovať správu o európskej migračnej agende. Som z regiónu Nord-Pas-de-Calais, to je sever Francúzska, oproti, z voči Spojenému kráľovstvu alebo oproti Spojenému kráľovstvu. Tento región za posledné mesiace, za posledné roky sa stal symbolom zlyhania európskej migračnej politiky. A keď poviem zlyhanie, neúspech, je to jednak zlyhanie pri e, nájdení e, kontroly hraníc medzi dvoma štátmi Európskej únie, aj keď jedna patrí do šengenského priestoru a druhá nie. Ale obe, oba štáty sú členskými štátmi tej istej únie politickej a to úzkej politickej únie. Zároveň symbol neschopnosti zvládnuť prijatie návalu tokov migrantov a dnes popoludní e, to moje vystúpenie chcem uviezť do kontextu, ktorý by som nazval kontextom súrnosti, alebo teda núdze. Musím povedať, že miestna samozpráva v celej Európskej únii jednoducho nemá na výber. Miestna samozpráva jednoducho musí čeliť tejto situácii, ktorá vo veľkej miere presahuje ich kompetencie. Ale keďže sa snažia v maximálnej možnej miere e, postarať sa o migrantov na ich územiach. Sú tu rýchlo rastúce, rýchlo a stále rastúce a meniace sa zároveň toky migrantov, meniace z pohľadu národnosti migrantov. to samozrejme si vyžaduje politickú angažovanosť miestnej a regionálnej samozprávy a zároveň aj finančnú angažovanosť. Minulý týždeň s viacerými členmi našej skupiny výboru regionov sme sa vybrali do Kale, aby sme sa porozprávali s miestnou samozprávou. E, hovoríme o 4 až 5 milión eur náklady na e, prijatie týchto migračných tokov v meste Kale, ale nejde tu ani tak o čísla. Samozrejme, to číslo je dôležité, ale mňa veľmi prekvapilo rovnaká dôležitá vec, že miestna samozpráva a mesto Kale neriešilo toto číslo. A pritom vieme, že Mesto Kale už viacero rokov riešia túto otázku a vždy reagujú štedro a zo srdca. Pomáhajú migrantom a nikto sa nepustil do toho, aby si vypočítal, čo to stojí, aké náklady to obnáša, ale neváhali jednoducho včerpať z vlastného rozpočtu a zabezpečiť jednoducho ubytovanie alebo teda mm, prijatie týchto ľudí v núdzi. A zároveň sme sa stretli s hospodárskymi subjektami v regióne Kale, ktorí nám povedali, že to má takisto dopad, pretože musia väčšie, lepšie zabezpečiť prepravu e, kale do Spojeného kráľovstva. Stalo sa ich každodennou prácou, že musia overovať bezpečnosť svojich pracovných nástrojov, svojich kamionov. A v končnom dôsledku pre nejakého prepravcu je to navyše 150 tisíc eur, aby si jednoducho mohol, mohol byť istý, že ho nikto nebude penalizovať v prípade kontroly, tak by sa zistilo, že, že v jeho kamióne sa prepravuje pravoval nejaký migrant a pokuta je vo výške asi e, ho, zisku, ktorý spraví prepravca na, mesa, za mesačnú prepravu jedným kamionom. Takže je to naozaj veľká výzva pre všetky samozprávy v tej frontovej prvej línii a miestna samozpráva vždy reagovala. Reaguje štedro, pomáha migrantom, ktorí trpia, snaží sa im pomôcť. A na druhej strane tu je množstvo občanov však, ktoré si kladú otázky. Kladú si otázky, prečo sa s tým musia popasovať oni sami. Prečo im nikto nepomôže? Je to politická otázka, e, otázka súdržnosti, ktorú si kladie stále viac a viac miestnych samozpráv kadiaľ prichádzajú, či už sú to miesta, kadiaľ prichádzajú migranti, alebo miesta tranzitu. E, tak ako som povedal, keď som boli v Kale, to nie je len miesto vstupu do únie, ale miesto tranzitu. A pripravujem správu na plenárnu schôdzu, decembrovú plenárnu schôdzu výboru regionov, ale zároveň e, e, v Lani som spravil e, ešte počas talianského predsedníctva, takisto som pripravil správu e, E, všetky tie európske, celý európsky projekt je ohrozený. Ide o súdržnosť medzi členskými štátmi, ide o súdržnosť Európanov, ktorí budujú politický projekt, ale dnes problematika migrácie delí Európanov, delí dokonca aj výbor regionov vnútri starostov, e, primátorov, ktorí riešia rovnaké problémy. Takisto som zaznamenal tento rýchly vývoj a musím konštatovať, že jednoducho celý európsky projekt je ohrozený a aj my musíme reagovať na túto výzvu, aby sme zachránili európsky projekt. Áno, moja správa bude kričať, že je potrebné konať rýchlo miestna regionálna samozpráva potrebuje pomoc. Vieme, že členské štáty Európskej únie rozhodujú o nových obálkach, ale ide o to, aby tieto finančné prostriedky boli rýchlejšie dostupné, rýchlejšie dostupné pre miestnu samozprávu. Rýchlejšie znamená možno aj priamejšie. Ja viem, že veľká väčšina rozpočtu musí potom prejsť cez eh, štátnu správu, ale čím viac sa pridáva e, v podstate sprostredkovateľov a zložiek medzi rozpočtom až po miestnu samozprávu, v končnom dôsledku miestna samozpráva čaká na peniaze a nemôže bez nich nič robiť. Musí sa k ním dostať v mimoriadnej situácii čo skôr. Ide o to, či by sme mohli v mimoriadných situáciách e, si vedieť predstaviť aj mimoriadne urychlené postupy. Miestna samozpráva potrebuje aj oveľa viac informácií, pretože sú v prvej línii. To nie je to isté, keď máte prijať migrantov, ktorí prídu zo subsaharskej Afriky, alebo zo Sýrie, alebo z Iraku, alebo z Eritreja. Potrebujete sa takisto na to pripraviť. Môžete sa pripraviť v tých príjímacích centrách na rôzne kultúry. Vieme, že geopolitika doslova prevalcovala mnohé krajiny, ktoré sú v susedstve Európy. Ale vieme, že ani tí dnešní migranti nie sú rovnakí dnes, ako boli pred desiatimi mesiacmi. Čiže potrebujeme poskytnúť miestnej samozprave dostatok informácií na to, aby sa mohli vopred pripraviť, pretože tak či onak budú musieť pripraviť nejaké si príjímacie podmienky pre migrantov. Áno, v Lani aj tento rok Ústredným slovom mojej správy bolo a je solidarita. Solidarita, ja viem, že Európsky parlament chcel zdôrazniť aj pôsobenie únie cez článok 80 a ja si myslím, že sa tu už nebudeme dohadovať. A jednoducho je urgentné, súrne, musíme reagovať podľa tohto článku, ktorý je základom pre solidaritu nielen medzi členskými štátmi, ale aj, a preto som aj ja tu dnes, solidarita s miestnou samozprávou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Rekoste. Spomenuli ste veľmi závažný problém. Myslím si, že väčšina týchto otázok sa pretraktuje denne. Musíme nájsť odpovede na tieto otázky. A budeme pokračovať ďalším vystupujúcim z národných parlamentov. Teraz dostáva slovo pán Jano Zalamáris, predseda parlamentného výboru pre vnútorné záležitosti parlamentnej komory na Cypre. Pán Lamaris, máte slovo. Rio. Αγαπητοί συνάδελφοι, για χρόνια τονίζαμε σε ανάλογες συναντήσεις Takže o tejto téme sa diskutovalo viacerokrát a viacerokrát sme hovorili, že potrebujeme globálny prístup, eh, unifikovaný prístup k migrácii podľa princípov Európskej únie. Celé roky sme sa snažili aby európske krajiny cítili ten tlak, ktorý sme vyvíjali eh, pre, zo strany rôznych migračných tokov, avšak e, žiaľ, keďže sme nič nerobili, tak e, teraz dochádza k ľudským tragédiám a po využitie koridoru Západného Balkánu, ten tzv. koridor, e, toto vlastne prinútilo európske štáty vidieť, aký je, má tento problém rozmer a vlastne tiež to ukazuje aj, akým spôsobom funguje Európska únia. E, našli sme aj dočasné riešenie, pričom máme veľmi málo výsledkov, ale tento, táto reakcia na krízu migrantov tak, že sa vysielajú migranti do druhej krajiny alebo že sa zatvárajú hranice to je riešenie? Už celá otázka migrácie tu je a budeme musieť riešiť kontinuálne. A prečo sú v susedných krajinách eh, výbušné okolnosti? Preto musíme eh, riešiť tieto dôvody tejto migrácie My musíme zabrániť vojnám, ktoré spôsobujú chudobu a porušovanie ľudských práv. Musíme vytvoriť e, podmienky mierové nielen v naši, u našich susedov, ale tu vlastne aj v ich e, susedných krajinách, pretože hlavne odtiaľ pochádzajú um, migranti a niektoré bohaté krajiny uplatňovali konkrétnu politiku obchodnú, využívali niektoré krajiny a vytvárali tam to, ne, nevyváženú situáciu. A verím, že aj samo, seba kritika niektorých lídrov v Európskej únii, ktorá sa týka Európy, v ktorej žijú, a kritika pána Junckera za politiky, ktoré uplatňujú európske krajiny, musí všetko toto smerovať k um, hľadaniu riešení. My sa obávame, pretože keď nebudeme mať politickú vôľu, tak nebudeme môcť uplatňovať opatrenia, ktoré budú efektívne a namiesto riešenia problému všetko povedie len ku katastrofe, pretože mnohé problémy nebudú preskúmané dostatočne. A myslím si, že by malo byť e, nám jasné, a potom, čo sme teraz videli, e, problémy s migráciou a podobne, utečenecká kríza, to sú problémy, ktoré sa netýkajú jednej krajiny, ale E, viacerých. Takže akákoľvek európska politika o migrácii musí byť vedená tak, že berie do úvahy solidaritu medzi členskými štátmi. A v tomto rámci aj prostredníctvom spoločných aktivít musíme riešiť problém relokácie utečencov. Je to osobitne dôležité, pretože celá, celý problém migrantov nie je možné plne vyriešiť. Ja som to spomenul už predtým. Takže parlament e, vlastne uznáva, že tento problém je naozaj zložitým problémom a na plenárke sme diskutovali aj o tom, aké opatrenia treba prijať na národnej a e európskej úrovni, aby sme riešili krízu, ktorá sa začala v júni a musíme, my sme aj informovali komisára Avramfousa na druhej schôdzi. Na, naša plenárka diskutovala o viacerých e, témach a toto viac menej odrážalo e, to, čo už sme hovorili predtým. My sme kritizovali aj tú situáciu a diskutovali sme e, o tom, že treba riešiť problém v krajinách pôvodu migrantov a že musíme v týchto krajinách zabezpečiť bezpečnosť. Takže my sme mali pocit, že musíme e, vytvoriť novú politiku migrácie alebo migračnú politiku e, tu v Európskej únii tiež sme mali pocit, že je potrebné zmeniť e, e, dublinské nariadenie, tak aby mohli vzniknúť koordinačné centra my sme navrhli aj po vyhodnotení koordinačného centra na Cypre, sme navrhli aj rôzne opatrenia, ako bojovať s prevádzačmi. Myslíme si, že treba urobiť viac, aby sa bojovalo z nele- proti nelegálnej, nezákonnej, nedeklarovanej práci a Podobne musíme riešiť problém utečencov a, pra- a legálnych utečencov taktiež. A tiež musíme informovať aj miestnú komunitu o tom, aké majú práva a takisto by bolo treba uplatniť politiky, a takisto komisia alebo výbor pre zahraničné otázky diskutoval o tejto téme, aj výbor pre ľudské práva u nás o tom diskutoval, takisto aj výbory um, pre rovnosť e, pohlaví sa tomuto venovali moji kolegovia. Myslím si, že imigrácia je veľmi dôležitá téma a e, azyl je tak, má dôležitý rozmer, ktorý súvisí tiež e, s Napríklad my na Cypre máme turickú inváziu E, takže pre nás je to veľmi dôležitá téma, e, aby sa tu zabezpečila solidarita medzi krajinami Európskej únie a solidarita medzi všetkými, ktorí sa snažia újsť pred e, problémami, ktoré majú vo svojej krajine a musí byť poskytnutá pomoc bez ohľadu na to, akého sú náboženstva alebo čohokoľvek. A no, my sme súhlasili, že budeme akceptovať 274 utečencov z Maďarska, Talianska a Grécka a celkový počet ľudí, ktorý, ktorý my príjmeme, bude viac ako 500. S výnimkou tých, ktorých máme e, už v našej krajine. Takže populácia e, Cypru je menej ako 1 milión a keď vezmeme do úvahy finančnú krízu a e, tak je toto, tento počet e, utečencov dosť vysoký a problém je aj s, e, k, s legálnym príchodom utečencov, pretože nemôže Cyprus kontrolovať tú, to územie, ktoré je okupované turecky majetkom. To sa, to, naš, to sa nedá skontrolovať, aká je tam, aký je tam migračný tok. Takže toto sú veci, ktoré sa týkajú ľudskej dôstojnosti a niečo, čo musíme my chrániť. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo Gennaro Meliore, predseda výboru vyšetrovania, príjmania, identifikácie eh, migrantov v komore parlamentu Talianska. Ďakujem pekne. Chcel by som poďakovať výboru LIBE naozaj srdečne za to, že zorganizovali toto veľmi dôležité stretnutie medziparlamentné. Ehm, my, náš parlament je rád, že teda môže byť tu zastúpený a že môžeme môžeme zastupovať eh, našu krajinu. Myslím, že my sme už počuli od eh, talianského a európskeho parlamentu, čo sa dele, deje v tejto oblasti a my môžeme z našej strany povedať, že čo sa deje. Tak v Taliansku eh, sa snažíme vytvárať skutočnú európsku identitu. Ja som taktiež aj veľmi rád, že, že akým spôsobom sa pristupuje k tejto téme. No, holistický prístup znamená, že nechceme to, to redukovať, no preto je dôležité, aby sme k tejto veci e, pristúpili tak, že budeme veci vnímať e, komplexne. Pretože inak by sme mali stále tie isté chyby, a ten, kto sa snažil vysvetliť biologický život, by to bolo napríklad len zo strany chémie. Dôležité je teraz e, treba zabraniť krízam, ktoré sú zdrojmi týchto migračných tokov a nie, aby sme ich snažili sa riešiť ich e, je potrebné, aby sme do našich prístupov zapracovali holistický prístup aby súčasťou holistického prístupu bola aj kolektívna pamäť, kolektívna pamäť eh, eh, kontinentu, teda celej Európy a aj celé Taliansko. Taliansko bolo po dlhú dobu krajinou, do ktorej sa emigrovalo, aj z ktorej sa emigrovalo. Takže my tu máme určitú historickú reciprocitu a to je jeden z hlavných prvkov, vďaka ktorým môžeme Preto je dôležité zapamätať si naše hodnoty, základné hodnoty Európskej únie. Európsky projekt sa zrodil preto, aby sa bojovalo pred proti e, hrôzam vojny. A náš kultúrno-sociálny občianský model nespochybňujú emigranti, ale tí, ktorí v Európskej únii popierajú našu civilizáciu, náš zmysel pre humanizmus a naše hodnoty. Právo na azyl je základné právo a je to právo individuálne, preto sa domnievam, že um, téma, o ktorej takisto hovoril aj pán doktor Morkone, alebo ako dôležitá je táto téma, a aké citlivé je zisťovanie zoznamu bezpečných krajín, aby sme mohli oddeliť tých, ktorí utekajú od tých, ktorí si zaslúžia ochranu. Takže musí to byť mm, Preto si myslím, že je absolútne podstatné aj to úsilie, ktoré vykonáva aj Taliansko. Je dôležité, aby sa spolupracovalo so všetkými zodpovedajúcimi zodpovednými európskymi agentúrami, aby tento systém azylový bol naozaj efektívny a aby tam fungoval aj systém e, navracania e, pri e, dodržiavaní ľudských práv a základných práv a textov, ako, akým je napríklad Dublinské nariadenie. A musíme mať, zabezpečiť určité legálne spôsoby, ako sa dostať do Európskej únie, aby mohli utečenci byť prijímaní v tranzitných táboroch. A taktiež sú tu aj eh, ekonomickí migranti, ale nesmieme byť pokriteckí, pretože od v našej krajine sme pre, mali od 50 tisíc až po 5,5 milióna e, utečencov. Vždy sa našli nejaké právne normy a spôsoby, ako zlegalizovať pobyt e, utečencov v Taliansku. Takže musíme nájsť nejaký jednotný, nejakú jednotnú štandardu a systém, ako sa dá dostať do Európskej únie a zabezpečiť aj systém kontroly. My sme neskrývali problémy, e, ktoré sa týkali našich schopností príjmať migrantov a absorbovať ich. A zistilo sa, že takýto postup ad hoc, ktorý sme riešili kvázi zachodu, aj keď to znie takto banálne, ale treba to opakovať neustále. To znamená, že opatrenia, ktoré sme prijali ad hoc v rámci reakcie na situáciu, takéto riešenia sú často uh, náchylné na rôzne chyby a potom obchádzanie rôznych predpisov, pretože sa treba veci riešiť rýchlo. Nezabúdajme potom na taký posttraumatický šok, e, ktorý môže byť u ľudí, ktorí napríklad e, prídu z Líbie, lebo nielen, že sú to e, pašeráci ľudí, ktorí zarábajú na migrantoch, ale sú to zároveň aj dosť krutí ľudia, ktorí ľudí násilne napádajú alebo aj mučia migrantov alebo utečencov. Je potrebné, aby všetci aktéry e, boli vzdelávaní a venovali sa tejto téme. Administratívni pracovníci, samotní politici a podobne. Takže nakoniec, e, čo sa, e, čo sa ešte nehovorilo, čo mi pripadá dôležité, pre našu politickú legislatívu je informovať. Vieme, aké je nevyhnutné poskytovať eh, pretože politický eh, alebo strach eh, vlastne potom Ehm, je živený rôznymi e, vyjadreniami, ktoré nezohľadňujú realitu a podobne. Čiže je treba začať už vo vzdelávacom systéme, je treba sa venovať médiám, aby médiá poskytovali správne informácie, aká je skutočne realita. A toto je podľa nás e, vlastne zásadné. Napokon aj v Taliansku, bez ohľadu na to, aká pozornosť bola venovaná protestným aktivitám, ku ktorým došlo na niektorých miestach, tam, kde sa objavili utečenci alebo žiadatelia o azyl, tak táto menšina je síce veľmi malá, ale veľmi hlučná. A verejný priestor ehm, respektíve tí, ktorí sú tu hluční, tí sa dostanú veľmi ľahko do verejného priestoru. A ten náš zmysel, sel pre humanizmus musíme teda vyjadriť správne a správne vedieť komunikovať a poskytovať e, správne informácie. To, je to veľmi komplikované období a našou úlohou ako politikov, a ja to tiež hovorím ako zástupca parlamentu, aby sme boli my ako politici schopní starať sa o niekoľko tisíc ľudí, ktorí nemajú žiadnu ochranu, pretože inak by sme ťažko mohli dokázať našim občanom, že sme naozaj schopní sa postarať o pol miliardu ľudí, čo sú naši európsky spoluobčania. Ďakujem pekne, pán Miliore. Teraz dám slovo pánu Francisco Marquez de la Rubia z Ministerstva pre vnútorné záležitosti zo Španielska. Dobrý deň všetkým. Chcel by som poďakovať za to, že ste mi dali príležitosť sa vyjadriť v tomto výbore. Budem hovoriť po španielsky. Európska únia a členské štáty e, teraz sú viazané chartou základných práv Európskej únie. Táto charta potvrdzuje práva, ktoré sa zakladajú na ústavných tradíciách a na spoločných hodnotách členských štátov. V tomto zmysle všetky iniciatívy Európskej únie, čo sa týka migračnej politiky, ako aj ostatných politik Európskej únie, vychádzajú z ustanovení e, Charty základných práv Európskej únie. Toto je treba pripomínať, že sú tam spomenuté nasledujúce práve, práva. E, ľudská dôstojnosť, právo na život, právo na integritu, právo na slobodu a bezpečnosť, e, rešpekt k rodinnému a súkromnému životu, e, právo na sloboda pracovať a právo na azyl, ochranu a prípadne v prípade vylúčenia a návratu, tak právo na nediskrimináciu. Je to všetko zakotvené v príslušných národných ústavách a taktiež je to zakotvené v rámci Európskej únie v tomto texte Charty základných práv. Avšak je tu trochu iná realita a videli sme skutočne tragické odhalosti v Európe a momentálne e, štá, e, hlavy štátov a šéfovia vlád sa stretli a diskutujú o trochu Eh, integrálnejšom postupe k tomu fenoménu migrácie. Takže táto naša dnešná schôdza nemôže byť lepšie načasovaná. Momentálne sa máme pred sebou skutočne núdzovú situáciu a chcel by som pripomenúť, že núdzové situácie si vyžadujú okamžité a krátkodobé konanie, ale taktiež inteligentné dlhodobé riadenie a spravovanie. Španielská vláda prostredníctvom e, svojho ministerstva pre zamestnanosť e, vytvorilo príslušný rozpočet eh, pre programy prijatia a zaintegrovania migrantov, vytvorilo príslušné eh, špecializované siete. Taktiež sme od OSN požiadali, eh, požiadali o radu a taktiež, čo sa týka toho rozpočtu, tak ten bol ešte navýšený o príspevok z Európskej únie. A Tuto pripomínam, že Španielsko posledných 7 rokov prešlo skutočne veľkou finančnou krízou. E, čo sa týka e, medzinárodných žiadateľov o azyl v Španielsku, tak tých je relatívne málo. Avšak myslím si, že musíme pristúpať k tomuto problému pluridisciplinálne. Musíme sa snažiť ich zaintegrovať na náš pracovný trh. A skutočne, čo sa týka našich e, príjmacích kapacít, tak tie taktiež musia ísť ruka v ruke s humanitárnou pomocou týmto osobám, taktiež aj osobám, ktoré prichádzajú z ekonomických dôvodov. Tieto naše aktivity vyvíjame prostredníctvom našich príslušných ministerstiev aj mimo vláde, ktoré sa zameriavajú na túto problematiku tomto zmysle španielská vláda už e, schválila prvé čísla, čo sa týka relokácie v rámci Junckerovho plánu a momentálne sme pripravení solidárne sa postaviť tejto humanitárnej kríze e, v rámci, ktorý bude schválený v príslušných výboroch a na, rade, na Európskej rade. Takže ja by som chcel povedať, že Španielsko už celé 10 ročia znáša veľký príliv imigrantov z afrického kontinentu. Máme skutočne e, dlhú vonkajšiu hranicu a tým pádom sme svedkami neregulérnej migrácie. E, a tie e, čísla imigrantov stále stúpajú a my zavádzame nové a nové opatrenia. Chceme zamedziť tragédiám, ktoré bohužiaľ, ktoré bohužiaľ dochádza, pretože sú tam mafie, ktoré e, zarábajú na bezbranných e, ľudských bytostiach. No a kroky našej vlády zaručili určitú účinnosť. Od roku 2006 až do dnes sme e, zredukovali o 90 e, príchod ilegálnych migrantov na naše pobrežia. A našim cieľom je predovšetkým zabrániť e, imigrantom, aby sa vydali na tú cestu, pretože to ohrozuje ich život. A tuto musíme si vymieňať e, informácie predovšetkým s Frontexom a s ostatnými agentúrami, ktoré pôsobia v tejto oblasti. No a ja by som tu chcel spomenúť úzkú spoluprácu s krajinami ako Mauritánia, Senegal alebo Maroko. Vďaka spolupráci s týmito krajinami sa znížil počet e, imigrantov, napríklad takých, ktorí prídu na Kanárske ostrovy, o 99 Chcel by som podať pár vecí. Poprvé, ne, nikto nepochybuje o tom, že migrácia, imigrácia je skutočne obrovskou výzvou našich čias a to je a ňou aj ostane. Nemôžeme rozhodne tolerovať, aby Európa sa prejavila, sa, sa stala nejakou pevnosťou alebo masovým hrobom. Musíme byť solidárni. Ale nie je to len o bariéry, o prekážky. Nesmieme ani kriminalizovať tých, ktorí bránia externé hranice únie. Je treba riadne spravovať zdroje, ktoré máme k dispozícii a všetci zodpovední e, aktéry sa musia, musia plniť svoje úlohy. A kľúčové je to, že je treba pochopiť, že zlepšenie podmienok života v, krajinách pôvodu. Toto môže prispieť eh, riešeniu to, tejto drámy. A musíme spolupracovať s týmito krajinami a musí to viesť k skutočnému zlepšeniu rozvoju životných podmienok v týchto krajinách. Emigrácia je možnosťou, nie je to povinnosť preto, aby ste prežili. A v tejto línii mu, musíme zmeniť náš prístup k tomuto celému problému. Taktiež chcem povedať, že my sme skupina civilizovaných krajín, musíme aj brániť naše hranice, hranice všetkých členských štátov. Musíme do toho zapojiť všetky naše agentúry. Európska únia musí finančne, politicky aj hospodársky podporiť e, ochranu vonkajších hraníc, pretože je to v spoločnom záujme. Spolupráca a podpora taktiež e, musí smerovať k tretím krajinám, ktoré sú buď tranzitnými krajinami alebo krajinami pôvodu neregulárnej migrácie. Toto je skutočne kľúčové. Musíme vytvoriť vertikálny e, mechanizmus spolupráce a to musí byť spolupráca krátkodoba aj dlhodoba. Taktiež je potreba vytvoriť spoločný koordinovaný systém kontroly e, migračných tokov Musíme poskytnúť príležitosť tým, ktorí prídu a musíme rozbiť e, mafiánske siete pašerákov s ľudskými bytostiami. Taktiež musíme integrovať tých, ktorí prídu a musíme sa im pokúsiť aj zajistiť zamestnanie. Taktiež tu máme tieto, tieto osoby v podstate čelia vážnemu nebezpečenstvu a skutočne čelia veľkej dráme. A Španielsko môže ponúknuť naše skúsenosti, pretože sme videli tieto problémy a podarilo sa nám ich častočne aj riešiť, aj keď sme robili aj chyby. Musíme e, bojovať proti nelegálnej migrácii, musíme podporovať legálnu migráciu. Pretože E, v opačnom prípade budeme podporovať tých pašerákov. Takže musíme zrevidovať dublinské nariadenie, ktoré v podstate už je mŕtve. Musíme navýšiť taktiež prostriedky a personál Frontexu. Musíme rozhodným spôsobom spustiť e, existenciu hotspots, tých núdzových stredisiek, o tom sa už tu dnes hovorilo, a taktiež musíme vytvoriť systém rýchleho návratu pre osoby, ktoré neplnia podmienky na udelenie azylu a ochrany. A taktiež musíme znovu vybudovať vnútornú solidaritu v rámci Európskej únie. Sú to, sú to obrovské výzvy, ale aj obrovské rizika. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Dela Rubia, určite máte množstvo skúseností v oblasti migrácie. Hovorili ste aj o dvojných dôležitých témach, a ktoré dúfam budú ďalším krokom, to znamená programom integrácie všetkých tých zraniteľných, ktorí prišli do Európy. Pani Kariha Riksen z parlamentného výboru pre spravodlivosť Norského parlamentu. Norsko e, nie je síce členom EÚ, ale je súčasťou šengenského priestoru a preto je to veľmi zaujímavé vystúpenie pre europoslancov a pre nás všetkých, aby sme poznali názor aj tejto krajiny. Pani Henriksen, máte slovo. Thank you, Mr. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Ďakujem aj za pozvanie, aby som sa tu dnes vyjadrila skutočne je užitočné si vypočuť, aká diskusia prebieha v ostatných národných parlamentoch na e, túto dôležitú tému, ktorá má také tragické dopady. Táto kríza je začiatkom novej epochy pre každú európsky, európske krajiny. Nie je možné sa vrátiť do situácie, aká bola predtým, a to v žiadnej krajine. Je to skutočne akutná kríza a Norsko preto podporuje krátkodobý aj dlhodobý holistický prístup. Toto obnáša e, dialog a e, taktiež mierový e, rozvoj v krajinách, z ktorých utečenci pochádzajú. My nedávno sme mali v Norsku miestne komunálne a regionálne voľby a norská populácia si žiada prispievať. Ja by som v mojom prejave chcela hovoriť o tom, prečo táto diskusia o imigrácii je dôležitá pre Norsko, ako to v Norsku vyzerá a chcela by som vás informovať o politickej dohode, ktorá bola uzavretá v Norskom parlamente pred letom. Na záver by som tiež chcela spomenúť e, ďalšie norské príspevky e, k súčasnej kríze. Na úvod by som chcela pripomenúť, že napriek tomu, že nie sme členom EÚ, Norsko sa zúčastňuje na väčšine krokov spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí v EÚ, vrátane Schengenskej dohody, Dublinskej spolupráce a Európskeho, Európskeho úradu pre podporu azylu. Toto znamená, že väčšina aspektov európskej migračnej politiky taktiež e, je platná pre nás. V priebehu posledných mesiacov nastal Taktiež e, naši, sa diskutovalo o tejto e, téme. Vydali sme k tomu v parlamente vyhlásenia a v priebehu posledných e, mesiacoch nastal nárast žiadosti o azyl v Norsku a čísla z norského riaditeľstva imigrácie ukazujú, že z roku 2014 do Norska prišlo z 11,5 tisíca azylantov. Odhaduje sa, že aspoň 16 až 20 tisíc žiadostí bude celkový počet v roku 2015. Minulý týždeň prišlo 1240 azylantov. Väčšina z nich pochádza zo Syrie, ale mnohí taktiež z Eritreje a z Afganistánu. Väčšina z nich cestuje do Norska z ostatných šengenských krajín, ale už v poslednej dobe niektorí sírsky utečenci vstúpili do krajiny cez rusko-norskú hranicu. V Norsku máme široký politický konsenzus, že si takáto situácia žiada spoločné európske riešenie. Preto zblízka sledujeme e, vývoj v Európskej únii, vrátane tej nedávnej diskusie ohľadom e, mechanizmu prerozdelenia, o ktorom sa rozhodovalo včera. Sme pripravení e, sa teda ujať našej zodpovednosti a zapojiť sa do politickej diskusie. Náš premiér e, sa rozprával nedávno s pani Angelou Merkel a náš minister spravodlivosti sa zúčastnil taktiež na stretnutí európskych ministrov vnútra včera a vyjadril svoj zámer sa zúčastniť taktiež na dobrovoľnej báze na tomto mechanizme prerozdelenia. Norský parlament diskutoval e, pred letnou prestávkou tejto téme. Jordan Gostoj, ktorý vedie e, lejbristickú stranu, e, požiadal o široký konsenzus a politici podpísali dohodu ohľadom príspevku k európskym rozpočtu, aby sme pomohli uľaviť e, Sýrii. A taktiež sme sa všeobecne dohodli o tom, že Norsko e, musí prispieť e, k zlepšeniu súčasnej humanitárnej situácie. Norsko poskytne humanitárnu pomoc Sýrii a okolným krajinám v roku 2015 vo výške asi 27 miliónov eur a dohromady teda to bude 135 miliónov. Ďalších 27 miliónov potom príde v roku 2016. Norsko informovalo vysokého predstaviteľa pre utečencov OSN, že sme pripravení prijať 8 tisíc utečencov zo Sýrie v období 2015 až 2017. Kvota E, sírskych e, utečencov na presídlenie bude navýšená z 500 na 1500 a potom na 2000. Norské mesta a mimovládne organizácie boli vyzvané, aby sa zúčastnili na prijatí, usídlení a integrácii utečencov, ktorí teraz prichádzajú Eh, mesta eh, a náboženské a mimovládne organizácie spolu s rôznymi rodinami a jednotlivcami boli veľmi entuziastickí pri vítaní utečencov. Skutočné spoločné úsilie je dôležité, aby sme slávili úspech. Máme eh, musíme prijať z humanitárnych dôvodov náš podiel utečencov a taktiež sa poskytne E, financovanie navyše e, na teda zaplatenie ubytovania. Taktiež e, v Stredozemnom mori ponúkame na spoluprácu naše plavidlá a od 3. septembra tieto naše dve lode už zachránili viac než 7 tisíc ľudí a vláda už signalizovala, že norská účasť v tejto operácii bude preložená. Okrem toho viem, že členovia tohto výboru boli v júli informovaní asociáciou norských európskych e, e, vlastníkov lodí ohľadom dôležitej úlohy komerčných plavidel pri zachraňovaní utečencov v Stredozemnom mori. Norská vláda taktiež E, ponúkla svoju podporu existujúcemu azylového programu v Grécku prostredstvom Európskeho hospodárskeho priestoru a norských grantov. Taktiež sme navrhli, že e, pridelíme taktiež e, dodatočné prostriedky v rámci týchto grantov, aby sme pomohli riešiť súčasnú krízu. Taktiež sa snažíme pomáhať riešiť situáciu v Macedónsku a v Srbsku. Taktiež sme sa ponúkli, že môžeme v Norsku um, privítať konferenciu OSN ohľadom utečencov zo Sýrie. Ďakujem Európskom parlamentu, že zorganizoval toto dnešné stretnutie a teraz vám ďakujem za pozornosť. Merci, madame Henriksen. Maintenant, la dernière, le Ďakujem pekne. Posledný vystupujúci je pán Malia z hospodárskeho sociálneho výboru, ktorý je spravodajcom stanovisku e, Európskej migračnej agende. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem za pozvanie a za príležitosť vyjadriť názory Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru. Zároveň som sa chcel poďakovať výboru IBE za túto príležitosť a za vytvorenie platformy pre diskusiu a dialog. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme pokračovali v, v, di- vedení dialogu a diskusiách, pretože je jasné, pretože v EÚ sú rozdelené názory na túto tému. Samozrejme, že EÚ bolo hodne kritizované za to, že sa príliš veľa diskutuje a vedie sa príliš veľa dialogov, ale zároveň je veľmi dôležité aj to, aby sme e, vedeli aj konať. E, podľa mňa migračná kríza je asi väčšia, horšia ako tá finančná, ktorej sme čelili za posledné roky. Mnohí povedali, že sa jedná o krízu, ktorá hrozí rozbitím Európskej únie. Musíme si takisto položiť otázku, čo by sa stalo, keby EU tu nebolo, ako by jednotlivé členské štáty e, zvládali situáciu, zvládali túto krízu. Európsky hospodársky a sociálny výbor minulý týždeň prijal uznesenie, ktoré bolo jednomyselne schválené všetkými členmi výboru a to je veľmi dôležitý signál, signál ktorý vyslal aj samotný Európsky parlament signál, ktorý svedčí o tom, že naozaj v Európe je možné postupovať jednotne. V našom uznesení sme žiadali a hovorili o tom, že je potrebná solidarita s tými migrantami, ktorí si zaslúžia azyl a ochranu a takisto sme žiadali o solidaritu s členskými štátmi, konkrétne s tými, ktorí sú vystavení najväčším tlakom tejto aktuálnej kríze a preto žiadame, aby spoločné riešenia zvládali všetky členské štáty. Samozrejme aj v našom výbore boli rozdielne názory. E, členovia z rôznych členských štátov majú rozdielne názory, avšak všetci sme pochopili, že teraz je čas ťahať za jeden povraz a ukázať, za čo, čo Európska únia v skutočnosti znamená. Žiaľ, EU v tejto kríze urýchlenie vyslalo negatívne signály, zatváranie hraníc, hanebné zaobchádzanie s migrantami a pozitívnych reakcií e, tie nám nejak moc rýchlo nejdú. Včera bolo dohodnuté, že 160 tisíc migrantov a žiadateľov o azyl bude relokovaných alebo distribuovaných medzi členskými štátmi, čo je samozrejme pozitívny signál a nemali by sme e, podceniť, ako ťažko sa dosahovalo toto riešenie Vidíme Jordánsko, Libanon či Turecko, ktorí zvládajú milióny. Myslím si, že my naozaj si musíme položiť otázku, či robíme dosť. Samozrejme, náš výbor vypracoval viacero stanovisk k e, situácii migrantov a žiadateľov o azylia. pred dvoma rokmi som bol spravodajcom k stanovisku no, migrácii a nezákonnej imigrácii v Strauzemnom mori. Je smutné, že nám trvalo toľko rokov, kým sme konečne uznali, akceptovali a pozreli sa realite do tváre, že teda naozaj sa jedná o problém EÚ. Je to problém, ktorý musí riešiť spoločne celá EÚ a dnes e, sa pokúsim samé vlastne zvládať tú situáciu správnym spôsobom. Pri príprave stanoviska, ktoré bude predstavené v decembri, e, Eh, máme problém s eh, prípravou správy, ktorá by mala vychádzať z reality. Mm, o dva dní pôjdeme na Sicíliu kde navštívime viacero utečenských centier, budeme hovoriť s jednotlivými utečencami, budeme sa stretať s ľuďmi, ktorí uh, poskytujú prvú reakciu z Frontex, uh, EASO, ale pre všetkým e, miestne mimovládne organizácie. To je veľmi dôležitý aspekt, pretože bez pomoci týchto miestnych mimovládnych organizácií občianskej spoločnosti ako takej, ktorú aj my zastupujeme, nádej alebo schopnosť členských štátov zvládnuť problém lepšie je obmedzená. Samozrejme, v našom stanovisku budeme hovoriť o nástrojoch Európskej únie ako susedská politika a obchodné dohody. Budeme žiadať o to, aby v nich boli aj prvky prepojené s relokáciou, ale zameriame sa predovšetkým na dve veci. Občanská spoločnosť, tu sa budeme pozerať na to, ako môže občianská spoločnosť sa zoskupiť, efektívnejšie pôsobiť v teréne a pomôcť ako prvá odozva. A druhý, druhé také mm, mm, e, hlavná téma nášho stanoviska bude to, ako môžeme pomôcť občianskej spoločnosti, aby mohla reagovať. Samozrejme, spoločnosť je taká, aká je. Väčšinou chýbajú zdroje a sme presvedčení o tom, že niektoré zdroje Európskej únie by mali ísť aj priamo na pomoc tým, ktorí konajú priamo v teréne, aby mohli reagovať tak, ako je to potrebné. Zameriame sa takisto aj na tému integrácie Hlavnou prioritou momentálne je zabezpečiť to, ako zvládnuť aktuálnu situáciu, krízovú situáciu. A zároveň je dôležité aj to, aby sme hovorili a zamýšľali sa nad tým, čo spravíme potom, keď príjmeme, akceptujeme, akceptujeme žiadateľov o azyl. Samozrejme, najväčšie nebezpečenstvo spočíva v tom, že ich akceptujeme, prídu k nám a potom ich necháme len tak. To vlastne ich tak dávame do zraniteľných pozícií, necháme ich e, na pospas ďalšiemu zneužívaniu zo strany e, iných a v podstate budú nadalej zraniteľní a zneužívaní, alebo sa môžeme pokúsiť to otočiť a, e, na niečo pozitívne pre migrantov, žiadateľov o azyl. To znamená, aby si našli svoje miesto v spoločnosti, aby boli akceptovaní aby sa mohli zaintegrovať do tejto spoločnosti a aby mohli prispieť do tejto spoločnosti. A preto je veľmi dôležité, aby sme mali potrebnú infraštruktúru na to. Žiaľ, minulé skúsenosti svedčia o tom, že keď sa nespraví dosť, tak vytvárame getá. a to nechceme je to situácia, kedy chceme spraviť, čo je v našich cieľach a všetky zdroje, ktoré máme, použiť na to, aby sme pomohli migrantom, aby oni mohli pozitívne prispievať tej krajine, kde budú pracovať a to pomôže zároveň aj e, samotným krajinám, aby mala pozitívnejšie skúsenosti s prijatými migrantami. Ako som povedal v našom stanovisku, e, v podstate to vypracujeme v, e, pre, do decembra, budeme mať aj verejné vypočutie 15. oktobra, kde budeme diskutovať konkrétne o otázkach integrácie na trh práce a potom e, sa bude diskutovať a s konečnou platnosťou hlasovať o našom stanovisku v decembri na plenárnej schôzi a dúfam, že Európsky parlament zohľadní naše názory a naše úvahy na túto tému. Ďakujem. Merci, monsieur Malia. Chers collègues, on a presque deux heures pour... Ďakujem pekne, kolegovia. Máme takmer dve hodiny na diskusiu, na otázky a pripomienky. Teraz vytváram priestor pre europoslancov, členov výboru LIBE a národných poslancov. Pán Keš, Spojené kráľovstvo, Dolná snemovňa. Hello. Can you hear me all right? Počujeme sa? Dobre, ďakujem pekne. Obávam sa, že mnoho z toho, čo tu dnes zaznelo, bolo riadené e, túžbou priniesť riešenie, ale obávam sa, že väčšina z toho, je dosť nereálna. Obávam sa, že to, čo sa deje predovšetkým s včera prijatým rozhodnutím nanútiť povinnou kvalifikovanou väčšinou odhlasovanou rozhodnutia, ktoré bude mať dopad na viacero krajín, ktoré to jednoducho nechcú, vytvorenie dopadu akoby v tlakovej komore. A voliči v týchto štátoch konečnom dôsledku tí rozhodnú. A preto mám naozaj veľké obavy o to, ako sa veci vyvíjajú a musím položiť otázku. Existujú vôbec nejaké hranice toho, tých, čo prichádzajú z utlačateľských režimov na Blízkom východe či Afrike a sú to naozaj len tí, čo majú peniaze na to, aby sem prišli? ktorí budú mať na to právo alebo nárok, alebo dokážu nie sú to vo veľkej miere potom hospodárski migranti, aj keď človek musí mať pochopenie a súcit so skutočnými utečencami. Otázkou znie, sú to naozaj skutoční utečenci? Tým sa dostávam k druhej otázke. Definícia toho, čo je utečenec z dohovoru z roku 51 a otázka s e, legislatívou ohľadom ochrany základných ľudských práv a tam definícia. Myslím si, že potrebujeme mať jednoznačnejšie definície toho, kto vlastne je utečenec. A ešte posledná otázka, ktorú musím položiť, sa týka otázka džihadistov, ktorá sa doteraz vôbec nespomenula. Bola by to veľmi mimoriadná situácia, ak by sme zistili, že je tu viac ako milión ľudí, ktorí eh, mohli prísť do Európskej únie. Myslím si, že Európska únia sa dostala do kritickej fázy a myslím si, že je to stále viac disintegrujúce a voliči nedávno sa vyjadrili v prieskum verejnej mienky, že je tam faktor minus 60, čo sa týka ich dôvery. Takže jednoducho posledná otázka. Dojde k naozaj skutočnej integrácii? neskončíme v takej situácii, že prídu ľudia s rôznymi zvykmi, zvykovým právom, ktorí jednoducho nechcú v končnom dôsledku sa zaradiť, zapadnúť do európskych hodnot, ktoré, o ktorých dnes tak hodne hovoríme, solidarita a všetko o to ostatné. Nevytvárame potenciálne problém a voliči to zamietnú a povedie to k rozkladu Európy, miesto toho, aby vytvorilo z Európy súdržnejšiu silu? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Keš, pán Keš. Pán Button z Európskeho parlamentu. You, Ďakujem, pani predsedajúca. Mám, chcel som položiť komisii jednoduchú otázku, ale najprv by som mohol, chcel povedať niekoľko slov v úvode. E, chcel by som povedať to, čo povedal Keith Fres, vo predseda zahraničného výboru v e, Británii, hovoril o migrantoch a povedal, že EÚ potrebuje plán, ktorý treba prekonzultovať s voličmi. Už ja som rád, e, pretože aj včera sme na výbore mali veľa diskusí aj o um, utečencoch a žiadateľov Honazila dohovor z roku 59 uplatňuje určité kritéria, že čo um, predstavuje utečencov a mnohí z tých, ktorí um, sú na predbranami Európy, nesplňajú kritéria podľa tohto definovania, podľa tejto definície sú nelegálni migranti. A posúdila to Takže Británia a určite Európska únia potrebuje e, plán, ktorý môže predať potom e, voličom. A ja som pracoval E, ako predajca dlhé roky a keď nedá sa predať niekomu len tak niečo, um, musíte byť veľmi šikovný predajca, keď niečo chcete. Jednoducho EU, ľudia v Európe nechcú ďalších nových migrantov a nekonečnú masu e, prichádzajúcich nových migrantov. Myslím si, že je tu politicky korektná stanica BBC a naozaj, keď sa pozriete na to, čo tam ide, nie hovorím o Russia Today, o tej propagandistickej televíznej stanici, ale eh, aj v eh, Maďarsko bolo kritizované za to, že maďarská vláda naozaj mala schopnosť alebo odvahu spýtať sa svojich vlastných obyvateľov, čo chcú a dúfajme, že to budú robiť aj inde, preto v Európe, pretože um, inak nič. Ne, myslím si, že ja som veľmi rád, keď aj maďarský komunistár včera sa postavil za svoju krajinu, lebo nám sa páčilo to, čo robil pán Viktor Orbán. Jednoducho, e, to, čo sa deje, to nie je migrácia, to je invázia invázia, pozrite sa na prístup e, mladých, e, schopných, zdravých mužov, ktorí sú v Kale. Oni sa nepýtajú pekne a struč, jasne, či zdvorilo, že chcú niekde prísť. Oni sú nároční, e, agresívni, arogantní a čím viac takýchto ľudí sem pustíme, tým viac ich príde. A pán Malia povedal, že kedy, kde by sme v tomto probléme boli, keby Európska únia neexistovala. No pravdepodobne ani tento problém by neexistoval, pretože pani Merkelová pozvala, koľko budú chcieť do Nemecka a teraz e, už mení retoritu a, retoriku a samozrejme politikou otvoreného Schengenu vedia, že ako náhle položia nohu v jednej krajine, už majú e, cestu do Kale otvorenú. Samozrejme, väčšina z týchto ľudí pochádza z moslimských krajín, čo tiež ako keby už sa tu nespomína, pričom by bolo oveľa e, zmysluplnejšie, keby hľadali azyl v moslimskej krajine a išli opačným smerom. Takže sa preto pýtam komisie, že či komisia je ochotná akceptovať, že veľká väčšina ľudí, ktorí sa snažia dostať do Európy, nie sú e, e, utečenci a žiadatelia o azyl, ale sú migranti, nelegálni migranti a preto e, jednoducho je to treba takým podľa toho riešiť a že po druhé, či komisia bude akceptovať, že má využiť všetok diplomatický tlak a praktické prostriedky, a spolu s európskymi e, národnými vládami, aby sa vyvinul tlak na naozaj veľmi, veľmi bohaté moslimské krajiny, napríklad Perskom zálive, ktoré by mohli týchto ľudí prijať, majú oveľa lepšie podmienky e, pre prijatie týchto ľudí, tí by sa tam cítili oveľa lepšie a ešte si to môžu aj dovoliť, lebo majú veľa peňazí, sú nenormálne bohatí e, Prepačte, ale neviem, či tu je niekto, nejaký zástupca komisie. Tá vaša otázka bola skôr na dnešné dopoludnie. Slovo dostáva pán Kos z Lotyšska. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Budem pokračovať eh, po lotyšsky. Opäť tu hovoríme o dôsledkoch, e, čo urobíme s integráciou a potom aké budú ďalšie opatrenia, ale na miestnej a národnej úrovni ešte stále musíme riešiť a hovoriť o príčinách krízy. A Jednou z príčin je organizovaný zločin. V súčasnosti sa nám podarilo znižiť eh, organizovaný zločin, eh, ako keby existoval len v Stredomorí, ale organizovaný zločin je aktívny aj po celej Európe. Videli sme, ako fungujú na rakúsko-maďarskej eh, hranici, kde napríklad bolo to nákladné auto, kde sa udusili utečenci. To znamená, že tam e, museli niekto, musel byť za to zodpovedný nejaký prevázači, čiže to znamená, že tam je organizovaný zločin a e, možno by členské štáty mali tiež preskúmať aj svoje trestné poriadky a zvýšiť e, sazby pre tých, ktorí sú v biznise obchodovania s ľuďmi. Určite na národnej úrovni bude veľmi ťažké um, odhaľovať organizovaný zločin, pretože títo fungujú cezhranične a bolo by treba zapojiť aj Europol do tohto boja, a tak aby mohli e, túto vec riešiť. Ale na národnej úrovni môžeme tiež pomôcť. Musíme identifikovať týchto prevádzačov. Väčšina z nich sú to občania EÚ a tým by sme mohli aj riešiť e, s príčinou tohto problému. A keď hovorím o Europole, a počúvam, že Europol nemá dostatok zdrojov pre boj s organizovaným zločinom, to znamená, že mali by sme použiť konfiškované prostriedky e, a tie by potom mohli byť použité na posilnenie kapacít Europolu. Preto by som chcelo vyzvať členské štáty, aby zvýšili tresty pre e, obchodníkov s ľuďmi vo svojich trestných e, poriadkoch. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani Wimberg. Eh, tack för ordet. Jag tänkte börja med att berätta lite om situationen eh, i mitt land. Ďakujem pekne. Chcela som začať tým, že by som porozprávala eh, niečo o mojej krajine, Švédsku. Momentálne je to asi 7 tisíc migrantov, ktorí prichádzajú týždenne, týždenne do Švedska. Tak si e, e, môžete klásť otázku, že ako sa to skončí, no, už sme videli, že mnohé krajiny opustili Dublin, dokonca aj Švédsko opustilo Dublin a vo Švédsku už teraz eh, trvá tak dlho eh, získať azyl, že vlastne my ich pozývame, aby e, prakticky majú voľnú cestu do Švédska, dostanú stravu a všetko a jednoducho budeme ich tam živiť celé mesiace, len preto, že to tak dlho trvá, kým sa posúdi ich žiadosť. Integrácia úplne zlyhala, to už celé roky zlyháva a dnes si viem predstaviť, že vonkoncom to sa nezlepší. Taktiež čoho sme svedkami, je nedostatok e, uznania dôvodov. Vypočuli sme si aj zástupcu UNHCR, ktorý povedal, že nám nikto nepomáha, nikto nepomáha tým, ktorí sú v táboroch, Nuž, samozrejme, že ľudia sú potom zúfali a idú e, sa vrhnúť do Stredozemného mora v záchrane svojho života. Takže Musíme sa snažiť pomôcť e, čo najväčšom počtu ľudí tam, kde je to potrebné, ale nesnažiť sa pomáhať tým, ktorí sa snažia kde si hľadať svoju budúcnosť už e, v Stredomorí Samozrejme, že chcú dostať sa do Európy, pretože vedia, že keď sem raz prídu, keď ste zo Sýrie, tak už dostanete veľmi dobré dávky a už vás nikto nepošle späť. A tí, ktorí sa, ktorým sa to nepodarí, lebo nemajú ani na tú cestu, aby mohli ujsť, tak tým sa tá pomoc nedostane. A už tu boli žiadosti o rôzne naľahovú pomoc a podobne. Toto nedostanú, ani potravinové lisky sa k nim nedostávajú a podobne, čiže neprekvapujú nás, že sa ľudia takto správajú. Treba sa pozrieť na to, aké boli k tomu príčiny, pretože my vieme, aké milióny ľudí čakajú v Turecku, aby sa dostali na loď a prešli. Čiže prakticky s tým sa nedá nič robiť so 160 tis, s tými 120 tisícmi to nič nevyriešime. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo uh, uh, pán poslanec z Malty. Takže predovšetkým chcem poďakovať za to, že ste mi dali túto príležitosť, že ste nám sa dnes pozvali. Už bolo povedané pri izolovaní tohto stretnutia, že alebo ktorý sme ešte nevedeli, že za rovnakú dobu sa bude trvať, e, konať e, stretnutie ministrov na túto dôležitú tému. A určite sa na to pozeráme predovšetkým z národného pohľadu a preto chcem povedať, ako sa na to pozerá Malta. My sme boli svedkami prítoku imigrantov už od roku 2002 zo Severnej Afriky. No a keď hovorím o tokoch imigrantov, tak hovorím, že oni odišli zo Severnej Afriky, väčšinou e, cez Líbiu, ale väčšina z nich je z krajín subsahárskej Afriky, z Eritreji alebo zo Somálska. No a po dlhé roky, aj keď teraz možno už trochu menej, ich bolo tak 2000 e, za rok. No a je treba sa na to pozrieť v pomere e, k, e, pomere k veľkosti našej krajiny. My máme 420 tisíc ľudí, ľudí a 320 km štvorcových. A máme hustotu 1300 ľudí na kilometr štvorcový. No a preto Malta neustále zdôrazňovala, že im treba túto tému riešiť. A to trochu širšie. Pozrieť sa na to v kontexte európskej solidarity, pretože bohužiaľ pre krajinu ako tá naša, a taktiež pre krajiny Taliansko, Grécko a ďalej a tak ďalej, tá situácia bola takáto, ale roky plynuli a stále to bolo také isté, pretože iné krajiny týmto neprechádzali. No a nemali takýto prítok imigrantov a dcery oni povedali, no to predsa nie je náš problém. No a bohužiaľ, určité tragické udalosti za posledných pár mesiacov, napríklad to, že viac než 2600 ľudí prišlo o život, keď sa snažili dostať do Európy. Boli tam skutočne srdcerivné eh, fotografie toho, čo sa deje na našom pobreží. Toto všetko navyšilo náš pocit, že treba to urgentne riešiť, že musíme byť solidárni. A teraz celá Európa musí teda čeliť tejto situácii. A ja si myslím, že by sme mali si viac e, rozmysliť, aké mechanizmy vlastne potrebujeme. Musíme lepšie zadefinovať rozdiel medzi migrantom, ktorý uteká pred prenasledovaním a tými, ktorí sú len hospodárskymi migrantami. Malta má najvyšší pomer spracovaných žiadostí o azyl na hlavu. Náš priemer je 20,2 a európsky priemer oveľa nižší. No, čo príde teraz. Všetci budeme dúfať v dobrý výsledok a dnešnej rady. No a to prerozdelenie 120 tisíc osôb, to je prvý krok. Ale všetky tie mechanizmy, na ktorých sa musíme dohodnúť, na tých sa musíme dohodnúť už od prvého dňa e, samitu, pretože je to test. Je to test dôveryhodnosti všetkých európskych eh, hodnôt. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Dimeš. A teraz dostáva slovo pani Ana Gomeš z výboru LIBE. Chcela som podať pre zaznám, že jedno som jedna z tých v tomto Európskom parlamente, ktoré žiad, ktorí žiadajú, aby komisia sankcionovala Maďarsko. Pretože si myslím, že chovanie Maďarska absolútne porušuje princípy a pravidlá, na ktorých sa zakladá táto únia. A ja si spomínam, že na konci druhej svetovej vojny dohovor o právach utečencov bol vytvorený pre Európanov. Európania boli utečencami. Súhlasím s norskou kolegyňou, ktorá ma upozornila na to, že toto je nová epocha pre EÚ, ale tak ako aj povedal malcký kolega. Toto sa deje už nejakú dobu. Utečenci, aj migranti prichádzajú do Európskej únie. A myslím si, že sa nedá vráti do roku 2002. My sme, my sme kontinentom migrantov a utečencov a svet sa skladá z migrantov a z utečencov. To je treba akceptovať. A tá súčasná situácia s utečencami, ktorí utekajú pred konfliktami, je taká, že my tam máme obrovskú zodpovednosť, či budeme konať alebo nebudeme konať a tým pádom je naša situácia tým ťažšia a tým ťažšie ju aj ľudia pochopia. Predovšetkým, keď žijeme v Európe, ktorá sama vyrábala migrantov. Ja pochádzam z Portugalska a len za posledné 4 roky EÚ so svojimi smiešnými politikami šetrenia vygenerovala 485 tisíc migrantov len v Portugalsku. My sme ich potrebovali týchto migrantov, čo odišli, pretože boli väčšinou kvalifikovaní a väčšina z tých sírčanov, ktorí teraz prichádzajú, sú tiež diskvalifikovaní a utekajú, pretože nemôžu žiť vo svojej vlastnej krajine, neodišli z domovov, pretože chceli, ale pretože boli nutení brutalitou a hroznými udalosťami v Sýrii a aj v Iraku. A viem, o čom hovorím, pretože len pred desiatimi dňami som aj ja bola v Iraku na prednej línii s kurdskými miliciami a ja vám môžem povedať, že naše vlády nás sklamali, pretože nebojujú proti islamskému štátu a to je jeden z dôvodov, prečo ľudia utekajú, pretože sa nám nepodarilo tam pôsobiť ako EÚ a riešiť tam konflikty. Niekto hovoril o Líbii, prepačte, britský kolega, ktorý ste hovorili ako prvý. Nie, pravda, ja som bola spravodajkyňou za Líbiu, bola som tam pravidelne za posledných 5 rokov. Nie je pravda, že po páde Kadafiho tam boli, bolo 5 vlád. Nie, nebola tam ani jedna. A nepodporovali tam nič ľudia, ktorí vyhnali Kadáfiho. Oni sa nikto Niekto hovoril, že zavedieme e, kontroly na hraniciach a to pomôže, ale to nepomôže, pretože to nefunguje. A my, ako členské štáty, my sa toho, aby sme spolupracovali, aby sme pracovali európskym spôsobom, tak medzi sa, sa medzi sebou pretekáme. Niektorí bojkotujú spoločnú zahraničnú obranú bezpečnostnú politiku a niektorí sa hádajú o tom, či zoberieme, nezoberieme kontrakty na dodávky zbraní. Takže tá situácia je tam, že ISIS sa tam začína rozťahovať. No, áno, musíme pracovať spolu s partnermi a pozrieť sa na to, ako sa chovajú. Áno, Turecko bralo veľa utečencov, ale mnohých z nich prepušťa, aby prišli sem. A dokonca ešte horšie, veľmi ambivalentne sa stávajú k ISIS a v Líbii taktiež je taká vojna zastúpení a to si myslím, že veľa vysvetľuje. A ďalej, čo sa týka nebezpečenstva príchodu džihadistov. Áno, džihadisti sú tu. Tí, ktorí útočili v posledných útokoch, to boli naši európsky džihadisti. Pán Gutierrez včera povedal v tomto parlamente, že džihadisti nemusia prejsť týmito príšernými podmienkami po týchto ilegálnych trasách. Oni majú falšované pasy. Áno, neboli sme učení v boji proti džihadistom. Musíme chrániť tých, čo to potrebujú. Musíme zajistiť, aby naše mesta a naše regióny taktiež sa do toho zapojili. Musíme zmeniť naše politiky. Ale tým, že pokiaľ neochránime tých, čo to potrebujú, tak neochránime ani našich cigánov, eh, našich eh, občanov a my migrantov potrebujeme a to vieme. Vážení kolegovia, teraz dostáva slovo pán Legný z Maďarska, ak som správne vyslovila toto meno. Ďakujem pekne pani predsednička. Ja by som chcel spomenúť tri veci. Strana socialistov Maďarska e, konštatuje to, čo tu už zaznelo dnes do poludnia, že systém Dubli, Dublinu nefunguje, nezvláda e, aktuálnu situáciu. E, ciele e, tohto systému fungovali pri niekoľkých stovkách utečencov a teraz hovoríme o statisícoch a milión utečencov. Tento systém jednoducho nemôže fungovať a preto je potrebné vytvoriť nový systém. Druhá vec. Podľa nás táto veľká skupina ľudí odchádza e, vlastne nie od nich doma sú. V Turecku, v Jordánsku, v Líbii a môžeme doplniť k tomu ešte aj utečencov z Afganistanu. Takže ich situácia sa zhoršila v táboroch, ktorých sa momentálne nachádzajú nachádzajú. Ak by sme mohli zafinancovať lepšie fungovanie týchto táborov a zabezpečenie lepšie životné podmienky, eventuálne otvoriť nové tábory pre utečencov v týchto štátoch, mohli by sme zastaviť túto e, množstvo ľudí, ktorí prichádzajú až do Európy. A po tretie, myslím si, že e, sú tu mnohé geopolitické e, vojny. Nehovoríme o, o mineráloch a Mm, surovinách. Je tu problém islamského štátu, to je prvorady dôvod, prečo ľudia odchádzajú od nich doma, e, z ich domovov. A pre týchto potrebujeme spoločný program boja proti islamskému štátu a pre znormalizovanie životu, života v Sýrii. Dúfam, že som hovoril dostatočne slušne, e, stručne. Ďakujem pekne. Teraz pani Edke zálibem. Ďakujem, pani predsednička. Chcem poďakovať Bilovi Kešovi za a pánu Gezovi za to, že sem prišli. Ako vidíte, tak tu absolútne sa nič nedieje, tu je tu úplne plané všetko. A čo sa týka Viktora Orbána a zástupcu maďarskej vlády, no už tak v Spojenom kráľovstve väčšina ľudí podporuje to, čo hovoríte. A to, čo, čo tu často ozýva, táto solidarita vy v podstate e, bránite hodnoty, ktoré sú zakotvené e, v zmluvách tým, že staviate ploty. A mám otázku pre pána François de Coste. Ja som bola jedinou britskou političkou, ktorá sa minulý rok stretla s primátorom Kale a zhodli sme sa na mnohých veciach. A teraz zopakujem moju dnešnú rannú otázku, pretože som nedostala odpoveď. V rámci e, Dublinského dohovoru môžeme zadržať a deportovať ľudí, ktorí sú kriminálnici. Nie sú to migranti, sú to kriminálnici. Oni búrajú e, ploty, ktoré tam postavila naša vláda, vlúpu sa do tunelu a taktiež poškodzujú našu, naše hospodárstvo a sú kriminálnici, pretože sa chcú vlúpať do, sa vlúpavajú do nákladných aut. Pýtam sa, prečo ich nezatýkate, prečo ich nedeportujete? No, teraz pani Karina Olson. Ďakujem pekne, ďakujeme, že ste nás pozvali z národných parlamentov, aby sme sa zúčastnili tohto veľmi dôležitého stretnutia. Ja som sociálna demokratka zo Švedska a je mi veľkou cťou, ale obávam sa, že to je... Uh, teda, myslím si, že to je aj veľkou podstou práve, že sme v tejto miestnosti Anne Lentrom, ktorá vždy obhajovala demokraciu. Takže som dvojnásobne poctená Situácia je akutná a musíme zachraňovať životy, musíme e, sa na to pripraviť a zároveň sa musíme e, pripraviť, musíme mať iné, e, silnejšie politiky, musíme spolupracovať UNHCR. Ľudské práva obsahujú aj práva azylantov, spomenuli to mnohí Eh, sú tu mnohí, mnohí z nich sú deti, ktoré utekajú pred vojnou, prichádzajú do Švedska. Prognózy sú také, že tento rok príde asi 800 tisíc žiadateľov u azyl, z toho 20 tisíc budú deti bez prievodu a my nemáme, e, eh, nemáme skúsenosti s príjmaním detí bez e, z prievodu, e, respektíve práve máme skúsenosti. Po vojne sme prevzali veľa detí z Fínska bez sprievodu, e, takže máme s tým bohaté skúsenosti. Toto je spoločná zodpovednosť na všetkých a myslím si, že toto je dobré východisko. Mali by sme začať stavať takú Európu, na ktorú môžeme byť hrdí Situácia e, je vážna, mnohí ľudia utekajú pred vojnou a musíme hľadať právne, legálne cesty pre migrantov. A ako mnohí povedajú, musíme zrevidovať dohovor z Dublinu, musíme e, pôsobiť solidárne keď hovoríme teraz o národnej, regionálnej, miestnej úrovni, to je všetko súčasťou diskusí, ktoré máme v jednotlivých krajinách. To nie je len otázka solidarity medzi štátmi, ale aj otázka solidarity eh, medzi miestnou samozprávou, regionálnou samozprávou, štátnou správou. Mnohí sme sa našli v tejto diskusii, začali sme s migráciou a skončili sme s integráciou. A čo sa týka detí, prístup k zdravotnej starostlivosti, k k tomu, aby mali kde bývať, aby mali kde chodiť do školy. To všetko súvisí s právami dieťaťa. Dospelí samozrejme takisto zase potrebujú mať možnosť sa uživiť a e, môžeme sa poučiť z prípadov, z príkladov iných. Čo sa týka azylu, Áno, myslíme si, že to trvá veľmi dlho a procesy azylové musíme urýchliť, ale ide o to, že musíme zvážiť jednotlivé prípady individuálne a každú žiadosť náležite preskúmať do detajlov. My zvažujeme individuálne žiad- prípady žiadateľov azyla. Tak treba postupovať Samozrejme máme spoločnú zodpovednosť všetci a e, mali by sme si spolu pozrieť dobré a zlé príklady. Určite by ich bolo veľa. 500 miliónov obyvateľov EÚ a 1 milión, to je veľmi malá čiastka. Ak si pozrieme prípad Turecka, tej jednej krajine je ich viac ako v celom EÚ a musíme to vnímať proporčne, keď sa púšťame do takýchto diskusí. Ďakujem pekne, pani Morsen. A teraz dostáva slovo pán Teseli z Maďarska. Ďakujem pekne, pani predsednička. Keďže mám málo času, chcel by som sa s vami podelili len o niekoľko aspektov a dúfam, že pochopíte v podstatu toho, čo sa snažím povedať. Asi nepoznáte nedávnu minulosť Maďarska v polovici 20. storočia. Maďarsko prijalo utečencov z Grécka, ktorí utekali pred občianskou vojnou v Grécku. Obec Belojanis prijala 400 rodín e, a nové e, v podstate bol tu nový zákon, ktorý dal e, greckým občanom právo vyjadrovať sa v Národnom parlamente. Neviete asi, aká bola situácia počas vojny v Juhoslavii. Maďarsko prijalo všetkých utečencov, ktorí prišli v bývalej Juhoslavie bez ohľadu na národnosť či náboženské vyznanie. Prvé také príjmacie centrum e, v Novej demokracii bolo vytvorené v Byčke v Maďarsku ja som bol e, starostom počas dvoch volebných období a predstavujem túto obec ako e, poslanec. My sme takisto pomáhali tisícom utečencom. Verte mi, naozaj mi verte, že všetko sa odtedy zmenilo. Tí, čo prichádzajú teraz do Maďarska, jednoducho neakceptujú našu pomoc, sú arogantní, sú násilní zastrašujú miestnych občanov, dokonca um, násilím otvárajú dvere. E, predtým uh, v podstate by sme mali pomáhať ľuďom, ktorí sú naozaj v ohrození 7 žiadateľov o azyl sú skutoční žiadatelia o azyl, ktorí utekajú pred skutočným nebezpečenstvom. Zamyslíme sa nad tým, či sa nejedná o migrantoch, ktorí v podstate odvracajú vašu pozornosť od skutočného rizika a nebezpečenstva. Na Ukrajine takisto konflikt a situácia, táto situácia nás vyvoláva veľké obavy. Podľa nás európska spoločnosť, ktorá vychádza z rešpektovania zákona, je ohrozená. I ak sa majú rešpektovať platné pravidlá, tak by ich mali uplatňovať všetky členské štáty. Chcel by som zdôrazniť, že Maďarsko nezatvorilo svoje hranice. Zatvorilo zelenú hranicu, a posilnilo fyzickú, súdnu ochranu hraníc týchto 280 tisíc ľudí, ktorí nezákonne prekračili maďarské hranice a 160 tisíc žiadateľov o azyl sme zaregistrovali. Maďarsko je na frontovej línii a nikto nám znova nepomáha. Pýtam sa, prečo dostáva teraz slovo poslanec španielského parlamentu. Merci beaucoup, madame. Ďakujem. Dobré popoludne. Ja súhlasím s tým, čo povedal môj kolega z nášho parlamentu hovoril o dôležitej súčasti problému. My v Španielsku, keď to tak poviem, už trpíme niekoľko rokov, že sa snažíme poskytnúť solidárnu reakciu, ako už vysvetlil kolega. Ja by som chcel položiť e, otázku a zamyslieť sa aj nad tým, o čom sme hovorili už dnes ráno aj dnes po obede. Ten veľmi vážny problém, ktorý tu máme pred sebou, pravdepodobne najväčšia eh, humanitárna krízis, kríza za niekoľko desaťročia. Európa sa snaží na toto reagovať, ale pravdepodobne nie dostatočne eh, zaangažovania, určite nie dostatočne účinne, dostatočne, nie sme takí účinní, ako by sa od nás očakávalo. Avšak je to Európa a naše inštitúcie, my všetci sa snažíme vyvinúť úsilie, solidaritu, ku ktorej sme povinní. A myslím si, že sa nám podarí splniť naše povinnosti. Avšak dnes ráno, a myslím, že to podala Anna Gomeš, europoslankyňa, že ten problém má dva aspekty. Po prvé, sú tam ľudia, ktorí žiadajú o azyl, prídu na naše územie. A druhý aspekt, ktorý je rovnako dôležitý, je, že to, čo sa deje do tej doby, než dorazia na naše územie. Celá tá kalvária, ktorú si musia vytrpieť po ceste, než sa dostanú až sem, e, vážne e, násilie, dokonca aj e, fyzické násilie, obchod s ich orgánmi a tak ďalej, ako to bolo spomínané, to si nedokážem ani predstaviť. No a my, Európania, je pravda, že máme túto povinnosť a je treba poskytnúť solidárne, e, solidárnu reakciu. Avšak Európa je v tomto veľmi osamotená. A nehovoríme tu o 160 tisícoch ľudí, ktorí žiadajú o azyl. Všetci, tí, čo tu sedíme, tušíme, obávame sa, že to bude o mnoho stoviek tisícov viac, ktorí za, na budúce týždne a mesiace nás požiadajú o podporu. No v takejto situácii mám dojem, že Európa je veľmi osamotená. A pýtam sa, tento problém, je to len problém Európskej únie? OSN, tí k tomu nemajú čo povedať? A Arabská liga, tak tomu tiež nemá čo povedať? tak ako hovoril kolega, predrečník, je to len Európa naozaj, ktorá sa k tomu musí vyjadriť? Takže teraz druhé zamyslenie z mojej strany. Európa, Európu vyzývajú, aby bola svetovým lídrom tiež v rámci zahraničnej politiky. A ja si myslím, že nie len v rámci toho, o čom hovoríme, že treba čeliť tejto kríze, ale aj, aby sme boli lídrami v zahraničnej politike, tak by sme mali čo do najväčšej miery sa snažiť prostredníctvom rokovaní zapojiť tiež iné nadnárodné organizácie do tohto procesu, aj ako tie, ktoré sú spomenú, ale aj iné, nie len tie, ktoré sú tu v blízkosti Európy, ale tam v blízkosti tých 100 tisícov ľudí, ktorí potrebujú pomoc. A nie len v Európe, ale inde na svete. Takže mali by sme sa v tejto súvislosti snažiť byť lídrami v zahraničnej politike. Takže myslím si, že určite Európa bude solidárna. Naše úsilie bude stále silnejšie. Avšak nezabúdajme, čo sa týka líderstva v zahraničnej politike, tak to spočíva aj v tom, že sa nám podarí zapojiť všetky ostatné organizácie, ktorí sa to týka, pretože to nie je len náš problém, ale je to globálny problém. Ďakujem. Thank you, Mr. Asnar. Ďakujem pekne, pán Asnar. Pán Vázquez. Eh. Ďakujem. Dobre, popoludne budem hovoriť stručne, pretože už časť môjho prejavu sa bola totožná správa môjho kolegu, ktorý súhlasím. Budem hovoriť o inej záležitosti. Po to, čo sa povedalo, že táto únia nemá, je dostatočne európska a táto Európa nie je dostatočne únina, tak pán Juncker nám 9. septembra povedal v rámci svojho prejavu, že utečenská kríza by mala byť hlavnou prioritou Európskej únie to je otázka ľudskosti a ľudskej dôstojnosti. Poskytnúť útočisko a vyhovieť právu na azyl, to by malo byť Európskou unijnou prioritou. To nám povedal pán Juncker. No všetci si myslím, že sa s tým môžeme súhlasiť a prejavilo sa to aj v dnešných diskusiách, samozrejme s určitými odtieňkami. Avšak je tu iný aspekt o ktorých by som, o ktorom by som chcela hovoriť, ktorý tiež treba zvážiť v rámci migračného procesu. A to je kontrola externých hraníc Európskej únie. Je to aspekt, o ktorom sa hovorilo tak okrajovo dnes ráno. A je to aspekt, kde Rada 14. septembra vyzvala komisiu, aby predložila opatrenia na kontrolu externých hraníc EÚ a to do konca roka. Takže mal som túto otázku pre pani Sigan, ale tá musela odísť. Takže neviem, položím ju teraz, neviem, či niekto sa k tomu môže vyjadriť, či pán Dekoster alebo iný nejaký zástupca komisie. Takže mohla by nás komisia informovať o hľadom tých opatrení, ktoré zamýšľa spustiť. A bude to teraz súčasť balíčka o inteligentných hraniciach a či aké sú teda tie opatrenia, ktoré plánuje do začiatku budúceho roka 2016. Ďakujem. Ah, Ďakujem pekne, pán Vázquez požiadam pán Dekosta na záver diskusie, ale myslím si, že vašu otázku môžete aj písomne zaslať na komisie, pretože on nie je za komisiu, ale za výbor regionov. A teraz dám slovo mm, poslankyni výboru Libe, pani Loristin, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ani ja Podporujem tú myšlienku, že ako je Európa schopná reagovať na túto výzvu je naozaj podstatná otázka. Tu nedej iba o samotné krajiny, lebo naozaj sme v situácii, kde naozaj ako keby záťaž je nejaké krajiny, ale v podstate Európa musí byť konsolidovanejšia a schopnejšia či aktívnejšia riešiť to. A to, čo povedala Anna Gomes, to je veľmi dôležité, pretože potom ďalšou výzvou je integrácia. Pretože keď budeme hovoriť iba o tých, ktorí tu sú, tak k tomu treba holistický prístup pre integráciu. Je to určite pravda, že je tu nová éra a my tieto problémy vyriešime len keď budeme konať spoločne ako únia a keď budeme mať E, aktívnejšie, životaschopnejšie holistické politiky a čo tieto očakávame od komisie a od rady, aby na tom pracovali. A tu, čo budeme počúvať celý čas, o kritické pripomienky, ale menej o tých návrhoch, e, pretože čo sme teraz urobili, to sú opatrenia, ktoré sme počúvali aj dnes do poludnia. To je ešte len prvá fáza E, to sú také opatrenia, ktoré treba, sú na, na, na naliehavý problém, ale čo v najbližších desiatich rokoch, desiatkách rokov? V mojej krajine, v Estonsku, je 400 tisíc migrantov z Ruska, v krajine, ktorá má milión obyvateľov. Tam trvalo 20 rokov, kým sme ich integrovali s jazykom, občianstvom, všetkým ďalších 200 tisíc ešte stále nie je. Takže my vieme veľmi dobre, čo to znamená nejakú integrovať. To je veľmi ťažké. Musíte žiť s tým. Európa je krajinou, áno, e, my a tak ďalej. E, vždy e, generácia migrantov to boli deti vojny a 60 miliónov Európanov boli utečencami a moja krajina je veľmi vďačná Švédsku a Eh, a iným krajinám, ale Švédsko v 44. koľko ľudí prijalo od nás. A to je argument, ktorý mu používame dnes, lebo keď dnes hovoríme s našimi občanmi, ktorí tiež sú rozpoltení v eh, tom, aký majú na to, na to názor, ale musia pochopiť, že európska solidarita je historickou hodnotou, pretože to nám pomáha My sme vlastne najprv mali ten prvý šok a teraz musíme vlastne e, sa venovať tomu, ako riešiť tento druhý krok, tú integráciu a čo ďalej. A jednoducho chceme počuť e, ďalšiu holistickú integračnú politiku a nie len, že čo, ako to príjmeme, ako zvládneme ten prvý krok. Ale musíme neustále presadzovať naše európske hodnoty a našu solidaritu. Ďakujem. Takže ja si myslím, že členovia výboru LIBE, a ako aj ja, e, stále máme čo dočinenia s určitými hodnotami, ktoré teraz sú spochybnené v rámci tejto humanitárnej krízy. Je to naša kríza, je to európska kríza, je to e, tu e, kríza asimilácie, je to kríza eh, riadenia. A ja som chcel povedať, že je, teda o, o čom tu dnes po obede hovoríme, je to, že je treba zdôrazniť úlohu miestnych ľudí, miest, regiónov v Európskej únii voči tejto kríze identity, hodnôt a kvality našej reakcie pretože naši občania a predovšetkým miestne a regionálne e, orgány e, sa vydali do predných línií a európske inštitúcie by to, to mali robiť mali byť aktívne. Takže videli sme sieť solidárnych miest, ktorí sa definovali ako prvé v predných líniách, keď vyjadrili vôľu byť solidárni ale bohužiaľ sú osamotení. Máme článok 80 zmluvy o Európskej únii, ktorý by sme mali zdôrazňovať. No ale tieto mestá nemôžu nič robiť bez podpory členských štátov a bez podpory Európskej inštitúcií. Nemajú k tomu dostatočné rozpočtové prostriedky môžu môžu zaručiť e, len možno nejakú okamžitú reakciu. Prvý, druhý deň my sa zatiaľ prehadujeme o kvótach, ako keby tie boli uspokojivou odpoveďou. Ale medzinárodné právo ich nepripúšťa. Nie je to kompatibilné s nejakým pre, prerozdeľovaním v rámci kvót. Takže sa snažím povedať, že naďalej chýba záväzok zo strany Európskej inštitúcií pri mobilizácii rozpočtových prostriedkov v rámci tejto sociálnej kapitoly. Pretože my v podstate by sme mali zaručiť dodržiavanie ľudských práv. A skutočne týmto by sa mal vyznačovať náš sociálny štát. A bude treba aby Európska únia konkretizovala a európske inštitúcie, aby konkretizovali pridelenie príslušných prostriedkov. My v Európskom parlamente sme hlasovali za navýšenie tejto sociálnej kapitoly v rámci e, európskeho rozpočtu. A Pôvodne tam teda bola navrhovaná určitá čiastka zo strany komisie a my sme taktiež tlačili na mobilizáciu tzv. Flexi- mechanizmu flexibility, ktorý sa potom aktivuje v prípade núzovej situácie. Naďalej ešte nevieme, akú čiastku komisia dá k dispozícii členským štátom, aby mestá mohli byť tak solidárne, ako by si to prijali. Ani nevieme, odkiaľ komisia tie peniaze vlastne vezme budú to nejaké čerstvé peniaze, alebo sa to presunie z iných e, kapitol a okruhov rozpočtu, takže to nevieme. Ja by som chcela povedať, že je veľmi dôležité, aby účastníci tejto medziparlamentnej konferencie sme skutočne sa zaviazali dodržiavať spoločné hodnoty na základe minimálneho spoločného menovateľa európskych hodnot. Aby sme urgovali v rámci našich inštitúcií mobilizáciu týchto rozpočtov plus predstavenie do praxe tejto mobilizácie prostriedkov, tak aby to bolo uveriteľné, aby to neboli len nejaké nominálne čiastky v rámci európskeho rozpočtu, ale aby sa presne povedalo, odkiaľ tie peniaze pôjdu, či budú niekde presunuté z iného okruhu, alebo či to budú čerstvé peniaze. Ďakujem. Merci Juan, cher collègue, j'ai fini. Ďakujem pekne. kolegovia. Končím zoznam vystupujúcich. Chce sa ešte niekto vyjadriť, položiť otázku, povedať nejaký názor? Chcete vy doplniť túto diskusiu? Ďakujem pekne, pani predsednička. Mám pocit, že mnohé z otázok, ktoré tu zaznele, hovorí pán Dekoster, sú otázky, ktoré sa netýkajú až tak miestnej samozprávy, ktorú zastupujem ako výbor regionov, ale sa týkajú skôr štátnej správy. A dnes je možnosť realizovať túto solidaritu. Hovoril som možnosť, ale skôr si myslím, že je to úloha, povinnosť. Opakujem, E, miestna samozpráva je v prvej línii a nemá potrebné zbranie, ale je tu aj povinnosť alebo úloha vzhľadom na to, čo zaznelo z úst niektorých vystupujúcich a musím povedať, že odchádzam z tohto stretnutia smutný, pretože tu počúvam slova, ktoré sú veľmi vzdialené základom a vzdialené hodnotám Európskej únie, ktoré boli v centre a mali by ostať v centre Európskeho projektu. Ďakujem tým, ktorí vystúpili, aby ich odsúdili, pretože tieto slova jednoducho nemajú svoje miesto tu v Európskom parlamente, e, v parlamente slobody. A miestná samozpráva takisto presadzuje v živote európsky projekt a je veľmi štedrá. A teraz, čo sa týka štátov a vlád, ktoré zasadajú nedaleko odtiaľto. Aj oni by mali spraviť svoju domácu úlohu a mali by miestnú samozprávu lepšie sprevádzať, pomáhať jej a aby sa tu všetko nezmiešavalo, pretože ak budeme všetko zmiešavať, problém to nevyrieši, ale práve tieto problémy budú z toho len profitovať. Ďakujem pekne, pán Koster. Pani Kenčo, chcete takisto k tomu niečo dodať? Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som sa vám všetkým poďakovať, všetkým rečníkom a predovšetkým parlamentu a poslancom, národným poslancom, ktorí vystúpili na našom zasadnutí. Pokúsime sa spraviť našej práci, čo najlepšie budeme môcť s kolegyňou Roberta Mecola, aby sme všetko to, čo tu zaznelo, zohľadnili správe, ktorú pripravujeme. Naozaj vám všetkým z celého srdca ďakujem a dúfam, že budeme v budúcnosti pokračovať v takejto spolupráci. Ďakujem vám všetkým pekne. Ďakujem pani, pani Kenže, vážení kolegovia, dovolte teraz povedať niekoľko slov vo svojom rodnom jazyku. Som bulharka, som z malej krajiny Európe na juhu a Chcela by som sa poďakovať vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili tohto dnešného stretnutia. Moja krajina tiež čelí mnohým problémom s migráciou. Sú tu zástupcovi ako Spojeného kráľovstva, Francúzska, Španielska, krajín, ktoré majú dlhú tradíciu s migráciou. V 2013 Bulharsko bolo prekvapené, pretože nemáme ani tradíciu, ani zvyk pracovať s migrantami ale tak či onak sme prejavili solidaritu s ostatnými štátmi Európskej únie a zároveň sme štátom na vonkajších hraniciach Európy a bezpečnosť našich hraníc zaručuje bezpečnosť celej Európskej únie. A prečo dnes e, príjmame dosť migrantov? Pred niekoľkými mesiacmi som mala príležitosť v tejto istej miestnosti povedať, že kríza v Trozemnom mori, ktorá žiaľ ešte neskončila, Uh, znamená to, že mnohí prechádzajú cez Balkán, aby sa dostali do Európy. To sa deje dnes na bulharsko-tureckých hraniciach. My sme akceptovali kvóty, ktoré boli vyrokované včera. Bulharsko by malo prijať 1600 osôb, ale môžem vám povedať, že už teraz máme vyše, prijímame vyše tisíc ľudí týždenne. Sme súčasťou Európskej solidarity. Pán Dekoster, slova, protieurópske slova, ktoré tu dnes zazneli, sú menšinové. Väčšina kolegov, ktorá sa dnes mohla vyjadriť v tejto miestnosti, zástupcovia národných parlamentov, ako aj zástupcovia Európskeho parlamentu, všetci zdieľame tú istú absolútnu prioritu, ktorou je solidarita v mene ľudskosti a v mene Európy. A som presvedčená o tom, že všetci spolu dokážeme zvládnuť túto krízu s pomocou aj, aj s pomocou miestnej samozprávy. Stojíme pred mnohými výzvami, ale zvládneme ich, keď budeme jednotní. Ďakujem pekne.